E, Európa slobody a demokracie. E, skupina SED ma požiadala, aby pani Francesca Baraču e, bola vymenovaná za členku rozpočtového výboru. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda kontrolného výboru pre kontrolu rozpočtu. Ak ma, nemáte proti tomu námietky. Nemá, nie sú tu námietky, takže potvrdzujem toto vymenovanie písomné vyhlásenie väčšiny, eh, poslanc, väčšina poslancov